niečo, čím sa budeme naďalej zaoberať a teraz by sme nemali skončiť len hlasovaním k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Galer. Váš príspevok spravodajcu uzatvára túto diskusiu. Chceme vám za to všetci poďakovať. Malý oznam, predtým, než prejdeme k ďalšej diskusie, obstržala som od EPP žiadosť o nasledujúcu nomináciu do parlamentných výborov, do pôdohospodárstva a vedeckého rozvoju pani Ane Zlobra a do výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti pána Filipa Bulana. Do petičného výboru takisto pána Filipa Bulana. Neviem, či sú to nejaké poznámky zo strany kolegov. Pokiaľ tomu tak nie je, tak tieto nominácie tým pádom sú schválené. Prejdeme k nasledujúcej diskusii. Chcem vám pripomenúť, že teraz sa budeme venovať správy pána Ungu Reánu, pokiaľ ide o stratégiu EÚ pre oblasť Čierneho mora. A na úvod ho požiadam, aby nám k tomu niečo povedal. 4 minúty. Uh, Presne pred troma rokmi, keď Európsky parlament uh, zdôraznil a prijal uh, Černomorskú synergiu, bol to prvý krok pre túto jednu z najcitlivejších oblastí v EÚ a bol to krok správnym smerom, pretože Černomorská oblasť, Čierne more je E, oblasťou analyzovanou, obávanou, kde dochádza k rôznym politickým, strategickým a bezpečnostným hrozbám, nádejam, ambíciám. Dnešná naša oblasť v tejto oblasti e, sa ďalej dá rozvíjať, zohráva rozhodujúcu úlohu v e, revidovaní európskych politík smerom k plnohodnotnej európskej stratégii toto je vlastne hlavnou myšlienkou môj mnou iniciovanej správy, podpora e, mojich kolegov z AFETu i z celého parlamentu, ktoré musí byť spomenutá. Preč, prečo však potrebujeme novú správu pre Černomorskú oblasť a prečo potrebujeme stratégiu EÚ pre Černomorskú oblasť? Dalo by sa povedať, že Čierne more je malé more. Áno, malým je, ale ak ak sa pozrieme na túto mapu z strategického pohľadu, tak e, stratégia sa stáva veľkou. A potom je tu ešte čosi iné. Černomorská oblasť je zrazu čier, černejšou a černejšou. Áno, po pristúpení e, Bulhurska a e, Rumunska je toto more vlastne čiastočne vnútrom zemským morom EÚ, ale rozvoj tejto oblasti je nepredvídateľný, napätia sa E, kumulujú a vznikajú rôzne nepochopenia. Určité analýzy tejto oblasti vedú e, k záverom, že negatívne výzvy v tejto oblasti pretrvávajú, dokonca e, zvyšujú intenzitu. Napríklad vojna z roku 2008 medzi Ruskom a Gruzinskom, alebo mnohé tzv. zmrazané konflikty, E, obavy zo zhoršenia demokratických pomerov na Ukrajine či v Rusku. To všetko je veľmi vážnym rozvojom a to sú živé príklady bezpečnostných rizik v oblasti. Ak sa potom ďalej pozrieme na terajšie výsledky e, angažovania sa EÚ v tejto oblasti, tak zdá sa, e, že sú minimálne zmiešané prístup EÚ e k černomorskej oblasti E, nemá dostatočné mechanizmy monitoringu, hodnotenia a e, ďalšieho dosledovávania. E, toto, tento región nie je dostatočne viditeľný v rozprávach v EÚ. Financovanie pre túto oblasť zo strany EÚ je rozdrobené a zložité. Vážená pani predsednička, na jednej strane vychádzame zo synergií Černomorskej oblasti, Súčasne však eh, je potrebná nová stratégia EÚ pre Černomorskú oblasť. Potrebujeme z politiku silnejšiu a nástroje konkrétneho charakteru. Spomeniem dve odporúčania z mojej správy. Poprvé, treba mať primerané zdroje. To eh, umožní Európskej únii zohrávať eh, kľúčovú úlohu v tejto oblasti a na to potrebuje dostatok zdrojov finančných, i ľudské e, zdroje, e, osobitné rozpočtové linky a po druhé potom vypracovanie akčného plánu EÚ. To je celkom jasné, musia to byť jasné ciele a úlohy a pravidelné stretnutia na ministerskej úrovni e, prilahlých krajín. Európska stratégia pre Čierne more by nemala preceňovať či podceňovať akýkoľvek štát v oblasti Princíp inkluzívnosti a regionálneho vlastníctva by mali zohľadňovať dôležitý význam Turecka a Ruska v regionálnej spolupráci, ale takisto tiež všetkých regionálnych partnerov. Záverom snaď, pani predsedajúca, by som chcel poďakovať všetkým kolegom za ich príspevky, za ich veľmi pozitívne príspevky e, pri práci na záverečnej verzii tejto správe. Myslím si, že všetci sa zhodujeme na tom, že tento parlament od Európskej komisie a od Rady očakáva to, aby túto správu preniesli do reality praktické príspevky EÚ pre Černomorskú oblasť by mali sa stať skutočnosťou. Ďakujeme. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Teraz mene komisie dávam slovo pánovi Filemu. Thank you, Madam President, uh, honorable members. Uh... Ďakujem, vážení členovia Teší ma, že táto oblasť je takou podstatnou pre rokovania parlamentu. Táto, re, tento región je veľmi dôležitý a musíme sa zamerať na to, aby sme odzrkadlili e, výraznú citlivosť problematiky. Chcem poblahoželať e, spravodajcovi i výboru pre zahraničné záležitosti, e, pánu Ungurianemu za vynikajúcu správu. Správa a jej odporúčania sú inovatívne, zaujímavé k týmto témam od posledného kola rozšírení Černomorská oblast je určitým novým morom. E, máme tu zodpovednosť a rovnako máme e, zodpovednosť aj k všetkým ďalším hraničným prímorským oblastiam. Máme tu naozaj e, veľkú zodpovednosť. Ako časť európskej susedskej politiky máme už iniciatívu, ktorá sa zameriava na synergie Černomorskej oblasti. Musíme však pripustiť, že implementácia sa ukázala byť oveľa zložitejšou, než by sme boli očakávali. Všetko, čo chceme naozaj dosiahnuť, je vítať to s entuziasmom e, každého v oblasti. A práve z tohoto dôvodu parlament si vybral prístup založený na regionálnom vlastnení a na podpore dialogu. Toto je, myslím, teraz správny prístup, ktorý by sme mali vyplňovať. Tieto Záväzky však môžu byť vieryhodné len vtedy, keď prinesú konkrétne zlepšenia e, občanom regiónu. A preto správa e, o rozvoji novej stratégie EÚ pre Černomorskú oblasť predstavuje vlastne náš záväzok pre región. Našim členským krajinám, ktoré prislúchajú k tejto oblasti, dáva e, našu plnú podporu smerom k tomu, aby sa postavili výzvam, ktoré sa spájajú s ich špecifickou geografickou situáciou. Chápeme, že stratégia pre Černomorskú oblasť by nemala byť e, interpretovaná len ako náhrada existujúcich e, snách, hlavne tzv. černomorskej synergie. Mala by to byť určitá doplňujúca, rámcová alebo usmerňujúca iniciatíva pre všetky aktivity EÚ e v regióne. Černomorská e, stratégia je dobrý, dobrou príležitosťou na e, revidovanie e, prístupov k regiónu strategického, politického, ekonomického významu. To možne, môže viesť k diskusiám o najlepších možných postupoch. Parlament môže definovať tie vhodné oblasti, kde sa stratégia dá rozvíjať. Riadenie veci verejných, bezpečnosť, energetika, doprava, životné prostredie obchod, e, rozvoj, sociálne a ľudské zdroje. Rozvoj tejto stratégie môže pri, e, prispieť e, k rozvoju ďalšej pridanej dimenzie v prímorskej oblasti. Je to komplexný balíček, ktorý sa obráti, obráti k iniciatívam námorného charakteru, k otázkam spravy morských zdrojov a rybolovných aktivít môžeme vychádzať z našich znalostí v iných stratégiách, napríklad stratégia EÚ pre Pobaltskú oblasť a e, Dunajská stratégia EÚ. E Tieto všetky budú, budú e, prispievať k interakciám s Černomorskou oblasťou. Takisto si uvedomujeme, že každá európska primorská oblasť má iné charakteristiky. Musíme zabezpečiť, aby všetky budúce stratégie EÚ boli adaptované k svojim sektorálnym charakteristikám ekonomický, sociálny rozvoj, životné prostredie, energetika, infraštruktúra, prírodné zdroje. Vážená pani predsedajúca, vážení členovia, e, správa o vývoji Európskej stratégii pre Černomorskú oblasť poskytuje prehľad víziev pre región. Takisto bude relevantná pre vytvorenie solidných e, kanálov Eh, štátnych eh, príspevkov alebo štátnej pomoci regiónu a dobrej, dobrej implementácii. Potrebujeme využiť túto možnosť na to, aby sme eh, rozsiahlo konzultovali všetkých zúčastnených, vychádz- začínajúc s našimi partnermi v regióne a e, takisto parlament. Táto správa je vítaná a tešíme sa e, na jej odporúčania. E, vonkajšia služba a príslušné e, zložky komisie budú venovať svoje úsilie na to, aby pripravili černomorskú stratégiu, v ktorej sa budeme snažiť získať vašu podporu i podporu rady. Ďakujem veľmi pekne. Teraz máme jednominútové tri e, vyhlásenie, pokiaľ chcem poprosiť, aby dodržali svoj čas. Najprv pán Kazak, pokiaľ ide o výbor INTA. Uvažajme, gospodín komisár,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 člen tejto výboru. Som veľmi rád, že aj naše pripomienky boli zapracované. Som veľmi rád, že Bulharsko a Rumúnsko vstúpili do EÚ v roku 2007 a tým pádom Čiernomorský región sa stal vnútorný, e, teda Čierne more sa stalo vnútorným morom, avšak následne je potrebné zabezpečiť aj administratívne zdroje ako aj dodatočné ekonomické zdroje, aby táto stratégia bola naozaj živá, aby sa mohli realizovať špecifické projekty. Je treba sa zamerať na dopravu, energetiku, ako aj životné prostredie, ktoré sú základné pre trvalo udržateľný rozvoj tohto regiónu. Je potrebné zabezpečiť posilnenú e, spoluprácu tak aj na dvojstrannej úrovni, ako aj na úrovni parlamentného zhromaždenia, pokiaľ ide o spoluprácu v Čiernomorskom regióne. Nakoniec je potrebné zohľadniť aj e, ďalšie veci. Uh, e, Mr. Commissioner, komisia... Pán komisár, Komisia pre výskum a priemysel absolútne podporuje e, tento normatívny rámec, ktorý tu bol zabezpečený pre Čiernomorskú stratégiu a takisto sme veľmi radi, že bola ratifikovaná zmluva, pokiaľ ide o energetickú chartu. Takisto aj e, Európska banka pre e, investície a rozvoj je veľmi dôležitý príspevok pre tento región. My teraz e, chceme zdôrazniť energetickú bezpečnosť pre daný región. Také projekty ako Nabuko je veľmi kľúčový, takisto ako aj ďalšie ropovady, ktoré budú spájať Azerbajdžan, Grúzinsko, Turecko a ďalšie krajiny. Toto je veľmi kľúčové pre Čiernomerský región, ako aj pre EU a takisto aj pre spoluprácu medzi jednotlivými krajinami v rámci regiónu. Domnievame si, že Otázka výskumu a, a rozvoja v tomto regióne je takisto veľmi dôležité, ako aj spolupráca, preto chceme vyzvať komisiu, aby podporila takéto výskumné projekty v danom regióne. A na záver žiadame od komisie, aby implementovala európsku stratégiu pre región na základe akčných plánov a takisto je dôležité vytvoriť prepojenie medzi stratégiou e, e, Čiernomorskou ako aj podunajskou stratégiou. A teraz pán Boštinaru na 1,5 minúty. Pani predsednička, pán komisár, E. Význam Černomorskej oblasti pre Európsku úniu, pre dopravu a e, oblasť životného prostredia, to všetko je dôležité a práve z tohoto dôvodu e, stratégia EÚ pre túto oblasť musí určite mať pozitívny dopad na oblasť a Európsku úniu ako celok. Výbor REGI si myslí, že možno dosiahnuť výrazný a trvalo udržateľný rast v oblasti. Takisto je dôležitá plná efektívnosť a na to treba zapojiť všetky krajiny oblasti bez ohľadu na to, či sú členmi EÚ alebo nie. Stratégia, ktorá potrebuje koordináciu činnosti, e, vedie k otázke, ako možno toto spustiť bez e, úplného zapojenia členských krajín. Koordinácia je potrebná aj v Dunajskej stratégii, ktorá sa čoskoro má stať výraznou prioritou maďarského predsedníctva. Využitie integrovaného prístupu a cezhraničnej spolupráce medzi regiónmi by mala byť zapojená do všetkých oblastí stratégie, predovšetkým však, pokiaľ ide o dopravu, e, energetiku a tak ďalej. Ďakujem pekne a teraz mene politických frakcií dostávajú slovo najprv v mene EPP. Pán Brok na dve minúty. Pani predsedníčka, pán komisár, vážené kolegyne a kolegovia, rád by som spravodajcovi veľmi poďakoval za skvelú prácu. Mnohé myšlienky boli skomprimované a preto nám to ukazuje smer pre budúcu prácu musíme sa pozrieť na to, že táto spolupráca čiernomorská nesmie byť zmiešaná s východným partnerstvom a aj s našimi strategickými vzťahmi s Ruskom a Tureckom. Sú to rôzne veci a toto ich nenahrádza. Avšak na jednej strane si myslím, že je veľmi zaujímavé, že práve tieto rôzne skupiny môžeme tak povediac umiestniť do jednej lode, na jednu palupu. V koherentnej politike, ktorá môže pomôcť týmto krajinám aj našim záujmom. Politické a ekonomické záujmy, ktoré môžu byť niekedy protichodné, sa môžu takýmto spôsobom spojiť a môžeme zabrániť v budúcnosti napätiam. Napríklad naša práca s východným partnerstvom um, sa môže nahliadať tak, že nie je zameraná proti niekomu, ale je komplementárna s našimi aktivitami, napríkladom uh, spolupráce v, v rámci východného partnerstva v týchto uh, oblastiach môžeme konštatovať, že môžeme naražať na rôzne predstavy, než uh, um, je spolupráca s Ruskom. Ale myslím, že práve z tohto dôvodu e, čiernomorská spolupráca je v záujme EÚ aj Ruska, aj Turecka a aj z vyšných krajín, ktoré patria do východného partnerstva v tomto regióne. A myslím si, že ekonomicko z ekonomického a politického hľadiska to výrazným spôsobom môže prispieť e, k stabilite v EÚ. Pán komisár, dúfam, že spoločne budeme na tom pracovať. Ďakujem pekne, pán. Ďakujem pekne, pán Broga. Ďakujem, pani predsednička. Čiernomorská oblasť je bránou do Európy a preto by sme ju tak aj mali vnímať. Nie je to nejaké vzdialené miesto malého významu, ktoré nás na seba upozorní len zriedkavo. Budeme naďalej e, dávať túto tému na program. Či už budeme hovoriť o prerušovaní dodávok e, plynu, ako to bolo v roku 2008 či 2009, alebo sa na seba oblasť upozorní ako v prípade gruzinského konfliktu. Stále e, nevenujeme dostatočnú pozornosť zo strany EÚ tejto oblasti, oblasti, ktorá e, po tom, čo sa členmi EÚ stali v roku 2007 Rumunsko a Bulharsko, zase získala na význame úsilie týchto dvoch krajín e, retrospektívne možno e, e, vnímať ako dôvod, ktorý viedol k narýchlo ušitým dokumentom. Európska únia sa musela s mnohými zaoberať snáď za jeden deň. Nič významného sa nedialo od revízie iniciatívy od roku 2008 a neveľmi sme pokročili v implementácii, tak ako sa spomína v správe E, podľa mňa sú tu ešte dva dôležité dôvody pre tieto zlyhania. Je tu výrazná e, nezáujem a neochota zo strany členov EÚ, aby sme sa obracali na túto oblasť výrazne. Teraz, keď je nedostatok prostriedkov, je tu ešte menšia ochota. Po druhé, pôvodné e, úvahy, ktoré viedli k synergii, že totiž oblasť by mala byť koherentnou a kooperujúcou oblasťou, ktorá by si zaslúžila finančnú a materiálnu pomoc EÚ, to všetko e, e, neviedlo k geologickej úvahe, že oblasť vyzerá úplne inak ako pred 20 rokmi. Treba mať naozaj individuálnu identitu a za takýto krátky čas takéto ciele nemôžeme dosiahnuť e, e, uspokojivo. Možno, že revíziou východného partnerstva by sa veci zlepšili. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Weigl, 1 minúta 30. Alde. Spoštovaný gospod komisár, Ďakujem, pán komisár. Správa pripravená na, na pánom Ungureanu je vyvážená a táto správa e, e privracia našu pozornosť tejto oblasti. Ide tu o diverzitu kultúr, politík, náboženstiev, štatútov, e, ambícií e, na členstvo v EÚ. Sú tu rôzne rozdiely, pokiaľ ide E, prírodné zdroje a tak ďalej. A tiež samozrejme situácia je aj nová, nová v tom a rozličná v tom, že tu máme e, tri e, členské krajiny EÚ z tejto oblasti. Černomorská oblasť je pre nás veľmi zaujímavá kvôli svojej geostrategickej pozícii, ktorá predstavuje pridanú hodnotu a súčasne tiež vážne rizika, pokiaľ ide o bezpečnosť. Chcel by som zdôrazniť e, energetickú bezpečnosť dodávok v tejto oblasti a tiež úloha trvalo udržateľných dodávok energií. Máme svoje možnosti na to, aby sme vplývali e, na otvorené otázky v tomto regióne a takisto by sme mohli mať dopad na rozvoj partnerstva e, vzťahy s Ruskom. Toto všetko je možné e, pri zapájaní a spolupráci všetkých krajín EÚ, tiež ďalších organizácií a sietí, ktoré máme v tejto oblasti. Takisto by sme chceli spomenúť e, občianské združenia, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Nepotrebujeme nové inštitúcie, bude to potrebné na to, aby sme zabezpečili pravidelné financovanie a väčšie politické zapájanie. Verím, pán komisár, že budete v stave využiť túto správu. Ďakujem pekne pánovi Vajglovi a teraz odostávam slovo pánovi Šulcovi, pánovi Wernerovi Šulcovi, 1 minúta 30. Pani predsednička, pán komisár, milé kolegyne a kolegovia, aby sme oblasť Čierneho regiónu mohli sformulovať na región um, blahobytu a rozvoja, aby sme využili tie šance, ktoré máme, potrebujeme komplexnú stratégiu. Predložené uznesenie, e, myslím si, že sleduje tento cieľ a naša politická skupina ho podporuje, preto sme sa venovali týmto návrhom, ako napríklad e, riešenie existujúcich konfliktov v tomto regióne, zlepšenie občianskej spolupráce, e, podpora projektov medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva a cezhraničná spolupráca rámca. Okrem toho by sme chceli prevádzkovať trvalo udržateľnú energetickú politiku, väčšiu efektívnosť energetických zdrojov a spoluprácu akademických študentských sietí. Avšak chýba mi tu jednoznačné stanovisko v energetickej otázke a infraštruktúre. Um, hovorím o Nabuku a South Stream. A neviem, prečo naše požiadavky po väčšej kontrole ropných vrtov v Čiernom mori boli odmietnuté. Po pohrome v Mexickom zálive by to malo byť nevyhnutnosť, preto túto požiadavku ešte raz staviame dnes. Ďakujem pekne a teraz pán Koval, jedna minúta. Szanowni Państwo, e, Panie Komisarzu, wydaje mi się, że przygotowany dokument zasługuje Vážený pán komisár, e, táto správa, ktorá bola vypracovaná, si zaslúži podporu a v mene skupiny, mojej skupiny ju teda podporujem. Myslím si, že černomorská synergia by mala byť premyslená na novo, pretože e, mnohé veci treba preniesť do praxe a hlavným, hlavnou úlohou komisára Filho bude usporiadať záležitosti v tejto oblasti Európy, aby sa ukázalo, že najdôležitejšia je naša susedská politika. Takže toto by naozaj zabezpečilo určitú formu stability v oblasti energetiky. A preto by sme mohli podporiť aj Gruzínsko v jeho demokratických reformách. A mali by sme teda e, e, zefektívniť všetky tieto iniciatívy. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Campbell. Bannerman, jedna minúta. Pani predsedníčka, keď diskutujeme o Čiernom mori, je potrebné dokázať oveľa väčšiu obozretnosť, pretože tento región, región Čierneho mora je záhradou, pred záhradkou Ruska a netreba zabúdať takisto aj to, čo sa odohráva e, v blízkych regiónoch. Máme tu konflikt v Gruzínsku, kde dve zúčastnené strany si navzájom vyčítajú e, veci. A ja som sa e, nezávislo samozrejme Gruzínska, avšak nemôžeme pridávať olej do ohňa. Avšak e, treba si uvedomiť aj to, že Francúzsko, teda, pardon, Turecko je tiež tu prítomné, ktoré má e, tu len 4 územia, ktoré sa nachádzajú na území Európy. Avšak, ak e, tu nezahrnieme Turecko. Turecko by sa mohlo obrátiť následne k islamizmu a potom Čierne more má veľké nerastné e, bohatstvo, pokiaľ ide o plyn a ropu, takže treba byť naozaj obezretný. Ďakujem pekne, pán Stojanov, jedna minúta. Ďakujem, pán preds... Pani predsednička, chcel by som poďakovať za mnohé názory, ktoré tu odzneli a poblahoželať spravodajcovi k svojho práci na tejto správe. Už od staroveku táto oblasť e, mala ekonomický a politický význam pre Európu. Černomorská oblasť naďalej má rovnaký význam aj do, e, dnes. A preto je veľmi dôležité, aby táto stratégia prešla do praxe. Máme tu ďalšiu rozpravu. Takáto rozprava od, e, odznela prededávno a chcel by som e, zdôrazniť niečo, čo spomenul, spomenuli socialisti Chcel by som podporiť e, návrh na vytvorenie osobitnej rozpočtovej e, linky a preto vyzývam Európsku komisiu, aby prešla k, ku aktívnym krokom a aby to, čo hovoríme tu v snemovni, bolo pretavené aj, o, aj do krokov dôležitých pre všetkých z nás. Ďakujem pekne. A teraz pán Winkler, dve minúty, máte slovo. Ďakujem, vážení kolegovia. Začal by som najprv začať poblahoželaním pánu Ungurojanovi za jeho iniciatívu. Takisto by som chcel privítať podporenie viacerých, e, zo strany viacerých predrečníkov, ktorí podporili spoločnú víziu EÚ pre Černomorskú oblasť. Černomorská oblasť sa naozaj stáva, alebo Čierne more sa stáva naozaj čiastočne vnútorozemským morom EÚ. Geostrategická význa, e, dôležitosť oblasti pre zabezpečenie dodávok energii, pre stabilitu oblasti, bezpečnosť oblasti, to všetko je dôležité aj pre komerčné toky. My tu v Európskej únie by sme mali vlastne mať úžitok e, z tejto oblasti a nie niekto iný. A aby sme tento, člen, tento cieľ dosiahli, Európska únia sa musí viac spolahnúť na e, výkony e, členov danej oblasti, členských krajín, ktoré by mali prevzať e, otázky vízie, dynamiky, bez toho, že by som sa dotýkal otázok rozširovania. Rád by som vyzval všetkých skeptikov k Černomorskej oblasti. Chcem vám povedať, že akékoľvek spomalenie vývoja v tejto oblasti bude mať dopady na demokratický vývoj regiónu E, strednodobá i dlhodobá nestabilita a bolo by oveľa ťažšie potom spravovať e, oblasť EU, e zo strany EÚ. Európska únia teda potrebuje vnútorné Čierne more, potrebujeme stratégiu pre túto oblasť a Černomorská stratégia by mala byť navrhovaná Európskou komisiou, vychádzať z, z odporúčaní na, nášho spravodajcu a je tu dôležitá najväčšia možná podpora stratégie. Ďakujem pekne teraz pani Kopa. 1 minúta 30. Ďakujem pekne. Chcela som hovoriť o veľmi zaujímavej správe o zvláštnom regióne v blízkosti EÚ, teda o Čiernom mori. Sú tu zastúpené členské krajiny EÚ, ale aj tie, s ktorými spolupracujeme. Je preto dôležité, aby sme z neho urobili priestor stability, bezpečnosti a demokracie v rámci spolupráce sme hovorili o možnej spolupráci, ale nemáme nejaké citeľné výsledky. Úspešné presadzovanie politiky so všetkými aktérmi, toto by zlepšilo našu situáciu na základe spoločných hodnôt. Musíme doplniť e, v rámci európskej partnerskej politiky e, stabilitu a bezpečnosť čiernomorského priestoru, pretože to má priamy vplyv na EÚ. To znamená, že EÚ spolu zodpovedá za um, mierové riešenie um, konfliktov v tomto regióne. Tento región má význam pre EÚ na základe um, nerastného bohatstva, posilnenie demokracie a právneho štátu by tam zlepšilo a zjednodušilo uh, Um, obchod a zlepšilo mobilitu osôb. Sme toho názoru, že uh, z, pre čiernomorskú synergiu by mala byť uh, vytvorená dobrá stratégia. Je to v našich rukách. Našimi politikami, pani predsedníčka, by sme mali prispieť k blahobytu európskych občanov. Ďakujem pekne, pani Kopala. Teraz eh, pani Valán, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pán komisár, vážení kolegovia, od roku 2007 sme uznali význam Černomorskej oblasti, aký dopad má naša e, činnosť. Však o tom nič nevieme, lebo nevieme žiadne konkrétne výsledky. Musíme mať finančne podložený akčný plán, musíme si stanoviť určité štandardy, musíme poistiť a zaistiť tiež lepšiu spoluprácu v našej čiernomorskej stratégii. Musíme posilniť naše partnerstvo a len prostredníctvom konkrétnych projektov môžeme prekonať veľmi rôznorodé rozdiely v danej oblasti. Môžeme mať fragmentovaný prístup v oblasti finančnej pomoci. Máme rôzne finančné nástroje, musíme však posilniť našu viditeľnosť. Čiže by sme mali mať spoločný program a spoločné finančné nástroje pre túto oblasť. Mali by sme mať také investičné zdroje, aby sme posilnili lepšiu spoluprácu. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Vlásak, pán žena, pani predsedajúca, dámy a páni, pán komisár. Nízka rýchlosť implementácie projektov, neexistencia akčných plánov a hodnotiacich správ nekonanie schôdzok na vysokej úrovni, rizika duplicity s východným partnerstvom a mnohé ďalšie problémy naznačujú, že rozhodnutie, aby Európska roha v implementácii stratégie Černomorskej stratégie teda bolo nevhodné. Ukazuje sa, že Európska komisia by mala zohrávať výhradnejšiu, význačnejšiu rolu ako facilitátor tejto Čiernomorskej stratégie. Som tiež presvedčený, že táto stratégia, tak ako aj iné makroregionálne stratégie, by mala zostať rozpočtovo, inštitucionálne a legislatívne neutrálna, čiže nemali by byť vynakladané ďalšie dodatočné zdroje, zakladaná nová inštitúcia a pripravovaná nová legislatíva. Nie je potrebné mať nové operačné programy a špecifické rozpočtové položky, ale je potrebné sa zahre, zamysl- ehm, zamerať na realizáciu konkrétnych projektov, kde, ktoré sa budú dotýkať týchto dotknutých eh, krajín. Ďakujem pekne, pán Vlasak, a teraz pán ako máte slovo. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak sa povie, že um, čiernomorský priestor má strategický význam pre EÚ, to už je floskula, inak to v podstate nemôže byť, pretože Rumunsko a Bulharsko sú tam zainteresované. Je to oblasť, ktorý potrebuje stabilitu a demokraciu. Je to určite dôležité a mali by sme uh, ho teda zahrnúť do našich záujmov. Odkedy uh, sa od roku 2007 venujeme tejto politike, tak sme dodnes dosiahli určitý progres, ale bohužiaľ to bolo tak, že došlo k určitým časovým posunom a že niekedy sme zostali aj nečinní. Od roku 2008 sa nezorganizovalo jedno jediné ministerské stretnutie na tému tejto politiky. Táto situácia potom búra naše očakávania a geopolitický význam regiónu tým pádom nie je zohľadnený. Máme len jednu voľbu. Naše aktivity v Čiernomorskom priestore musíme posilniť. Podporujem návrhy spravodajcu, aby sme prehodnotili EU stratégiu v Čiernomorskom priestore a dali jej vyššiu prioritu. Mala by pre tento priestor e- e- existovať koordinovaná politika, ktorá by mala roz- roz- zohľadňovať aj rozpočet. Myslím, že to je dôležitý e, sektor, rovnako ako aj doprava a preto stratégia EÚ pre čiernomorský priestor by to mala zohľadniť a integrovaná politika EÚ v tomto priestore by výrazným spôsobom mohla prispieť k, k dobrému vývoju čiernomorského priestoru. Potrebujeme ešte presnejšie preverenie a väčšie angažmá. Ďakujem. Kirilov 1.30. Vážená pani predsednička, e, toto, táto oblasť je strategickým mostom spájajúcim Európsku oblasť s Kaspickou oblasťou. Geopolitická, ekonomická dôležitosť narastá vzhľadom na bezpečnosť dodávok energií. Preto Európska únia by mala zvýšiť svoje úsilie k smerom k politikám a hľadaním trvácných riešení nielen e, hraničné krajiny majú záujem o multilaterálnu spoluprácu. Treba vytvoriť súrne naliehavé e, otázky, v zmrazené konflikty, obchodovanie, e, zločin v danej oblasti. Čo je potrebné, je zamerať sa na dôležité e, sporné oblasti, e, kde majú viaceré krajiny záujmy, napríklad bezpečnosť námorná. V ne, nedávnych e, rokoch narastá počet e, nešťastí s následkami na životoch i životnom prostredí. E, Európska únia by mala poskytovať pomoc v e, danej oblasti v rámci európskej integrovanej námornej politiky. Čo skoro budeme hlasovať e, o správe pani Jotovej k danej e, oblasti k e, politiky pre túto oblasť. To by mohla byť tiež báza pre e, multilaterálnu spoluprácu. Naša podpora je dôležitá aj v oblasti prebiehajúcich projektov, napríklad paneurópske dopravné koridory, železničné koridory, dopravné spojenia medzi prístavmi v tejto oblasti. Chcem poďakovať zúčastneným za výborné príspevky a spoluprácu. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Siviec na jednu minútu. Čarnego, e, to treba povedať. Hovoríme o Černomorskej oblasti a tu treba povedať, že neexistuje iné podobné miesto blízko EÚ, ktoré by spájalo toľko rozličných záujmov e, a konfliktov záujmov. Nemyslím si, že by sme ľuďom mali hovoriť, že my sme tí jediní, ktorí by vyriešili tieto konflikty. To nie je našim e, želaním. Nemôžeme vyriešiť naše energetické problémy, keď je Rusko napríklad proti tomu, čo navrhneme my. Musíme, ne, neznamená to, že by sme sa mali však vza, vzdať, keď hovoríme o synergiách v tejto oblasti, už ide o pridanú hodnotu. Rád by som sa spýtal, prečo e, parlament nespolupracuje s ďalšími regionálnymi Eh, organizáciami, napríklad parlamentné zhromaždenie Černomorskej oblasti, chcú spolu s, nami spolupracovať. My si však eh, eh, zjavne myslíme, že sme pridôležití na to, aby sme túto spoluprácu akceptovali. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Kutaš na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, Černomorský región je naozaj strategický. Avšak Nebola tu doteraz štrukturovaná stratégia ani akčný plán pre synergiu Čierneho mora, takisto aj financie boli realizované cez rôzne nekoordinované nástroje, takže je veľmi dôležité vytvoriť európsku stratégiu pre Čierne more, kde by boli jasne stanovené priority, tak ako aj iné regionálne stratégie EÚ, ktoré by mali tri eh, usmernenia eh, Energia, doprava, životné prostredie, bezpečnosť a e, dobrá správa veci verejných. Niektoré kľúčové projekty, také ako je napríklad e, ropovod Nabuku, ktoré by mali e, nás nám pomôcť od našej energetickej závislosti, by naozaj potrebovali našu podporu. A toto všetko môže byť len pod zaštitou spoločnej stratégie. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme do Catch DI a ja som nútená teraz si len vybrať niektorých, pretože nemôžeme dať slovo všetkým, takže na úvod dávam slovo pani Savele. Jedna minúta. Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι πάρα πολύ σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια. Ďakujem. Energetická bezpečnosť EÚ a Európy. Nuž, pani predsedníčka, pán komisár, e, to sú veľké otázky, ktoré súvisia aj s ropovodom, e, s plynovodom Nabuko. Sú to teda otázky bezpečnosti zásobovania EÚ. Pokiaľ však ide o dodávateľov tej, tohoto veľkého potrubia, už sú tu veľké neistoty. Včera nám pán Barroso, predseda komisie, povedal, že bol v Azerbajdžáne, v susednej oblasti a že všetko prebehlo veľmi dobre. Čo to však znamená? Musíme predsa v určitej e, v tom momente stanoviť aj časovú hranicu, aby sme predsa nevydávali e, nepotrebné peniaze. Téma teda Nabuka patrí k tým najdôležitejším témam v súvislosti s bezpečnosťou e, energetických dodávok Európy. Je to téma veľmi dôležitá a musíme vytvoriť e, jasnú predstavu. Máme tu dodávateľa alebo nie? Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Luhan na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedujúca. Najprv by som chcel poblahoželať pánovi e, Ungu Reanu za jeho vynikajúcu správu. Naozaj ide o veľmi dôležitú správu, hlavne v oblasti geopolitickej ako aj ekonomickej. Región má obrovský potenciál tak v energetickej oblasti, ako aj v iných oblastiach a tento región naozaj musí byť zohľadnený hlavne v oblasti energetickej bezpečnosti do jednotlivých strategií, pokiaľ uh, ide o to, že až doteraz prístup EÚ nebol jasný a že teda synergia pre Čiernomorský región zatiaľ nebola uh, alebo nepriniesla očakávané výsledky, tak dúfam, že oddelenie EU pre zahraničnú službu robí všetko preto, tak pokiaľ ide ľudské zdroje alebo o financie, aby toto partnerstvo tak v životnom prostredí v oblasti dopravy ako aj v energetike bolo naozaj úspešné. My nemôžeme zanedbávať tento región. Naopak EÚ musí e, naozaj z dôrazniť svoju prítomnosť hlavne z dlhodobého hľadiska v tomto regióne a teda umožniť všetky možnosti alebo využiť všetky možnosti pre rozvoj. Ďakujem pekne a teraz pán Zigedy, jedna minúta. Köszönöm a szót, eh, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Magyar eh, képviselőként azért szólok... Vážení kolegovia, ja ako maďarský poslanec musím čosi dodať, pretože medzi prioritami maďarského predsedníctva je mnoho takých, ktoré súvisia so stratégiou. Je tu e, regionálny rozvojový plán a Dunajská stratégia samozrejme môže byť vieryhodná len vtedy, keď budeme otvorení aj k iným regionálnym stratégiám. Po druhé potom zabezpečenie e, energetických dodávok. To je veľmi dôležité, keď chceme vytvoriť v regióne E, mier a zabezpečiť ho, tak musí byť prioritou v oblasti e, energetiky e, prijať konkrétne kroky, ako ste už včera počuli. Bezpečnosť energetiky je prioritou maďarského predsedníctva a preto je v záujmome nás všetkých, aby sme tu boli činní. Slovo má pán Van Listelrooy. Ďakujem pekne, pána predseda. E, Čiernom more je naozaj veľmi blízke e, e, Európskej únie, pokiaľ ide aj o energetiku. Ja ako tienový spravodajca pre, za EPP by som chcel zdôrazniť tento fakt, pretože tie perspektívy, ktoré nám ponúka, sú naozaj úžasné a treba zdôrazniť teraz spoluprácu s týmto regionom. Určite sú tu otázky investície do Nabuka, a e, tieto investície môžu byť zabezpečené len cez stabilné kontakty. Pán Peruso hovoril o Azerbajdžane a tak ďalej, čiže no, ten potenciál je naozaj úžasný. Pán Brok e, to povedal takisto pred chvíľočkou. Tá diverzifikácia našich energetických zdrojov je našou absolútnou prioritou a preto by som chcel ešte raz poďakovať eh, pánovi Ungureanu eh, za jeho vynikajúcu správcu, ktorá bola naozaj úžená. Poprosím vás, aby ste boli naozaj ticho, hovorí pani predsedajúca. A teraz odozdávam slovo pani Dančila. Pani predsedajúca, Čierne more je veľmi dôležitým regiónom pre EÚ vzhľadom na jeho strategickú pozíciu, ale takisto aj na príležitosti ekonomického charakteru, ktoré nám ponúka takisto aj možnosti oveľa lepšieho regionálneho rozvoja. Stratégia čierneho pre Čierne more bude neustále sa zlepšovať. E, táto lepšia spolupráca v oblasti výskumu a rozvoja by bola veľmi dôležitá, takisto aj v oblasti rozvoja aby sme, e, životného prostredia, aby sme ochraňovali naše prírodné zdroje. Myslím, že Európska únia podporuje práve krajiny Čiernomorského regiónu, aby ochraňovali prírodné zdroje, aby zabezpečovali trvalo udržateľný rozvoj v tejto oblasti a takisto zlepšovali kvalitu života, ako aj vytvorenie miestneho a regionálneho e, spolupráce. Chcem sa teraz ospravedlniť e, teraz tým, ktorí nemohli sa dostať k slovu počas keždej, ale nemáme na to čas, takže teraz odotávam slovo pánovi komisárovi Filemu. Ďakujem pani predsednička, rád by som spomenul len tri poznámky. Prvá naozaj už som na začiatku rozpravy vyjadril e, ocenenie správy pre Černomorskú oblasť. Po druhé by som chcel uvítať e, zjavné signály toho, v tejto rozprave sa ukázali, akú, aký význam pripisujete tejto oblasti. A po tretie potom, tretia poznámka, teším sa na spoluprácu s týmto parlamentom Černomerskej stratégii Ďakujem aj na ďalšiu implementáciu. Ďakujeme, pán komisár. A na záver teda dávam slovo e, pánu spravodajcovi a ja vám odporúčam, aby ste pána spravodajcu aj počúvali. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi ma teší, že môžem hovoriť len v stručnosti, nie len kvôli hluku okolo mňa, ale aj kvôli tomu, že som mal to šťastie, že ma podporili e, na oboch stranách tohoto parlamentu. Ako zdôraznil vo svojich e, vynikajúcich slovách pán Brok, správa, o ktorej dnes hlasujeme, e, o ktorej sa chystáme hlasovať, je veľmi dobrým príkladom e, spolupráce naprieč politickým spektrom. V tomto parlamente chcem poďakovať aj od osobitne pánu Pašku, ktorý bol veľmi úprimným E, zástancom a podporovateľom tejto správy. Nechcem uvádzať e, ďalšie mená, bolo by to nespravodlivé, pretože každý by asi mal čo, každý povedal niečo veľmi dôležité k tejto správe, e, k výnimočnosti Černomorskej oblasti, k zraniteľnosti tejto oblasti a tiež, pokiaľ ide o potrebu, byť opatrný, keď formulujeme politiky v Černomorskej oblasti. Samozrejme, E, boli tu veľmi dôležité poznámky týkajúce sa potreby e, a významu projektu Nabuko, jeho paneurópskeho významu a chcem poďakovať aj pánu komisárovi Fulemu za jeho poznámky, predovšetkým za to, že spomenul e, námornú dimenziu. E, túto, na tejto pracuje komisia v týchto chvíľach a tiež E, vystihnutie významu černomorskej stratégie a prepojenia s, Danu, s e, Dunajskou stratégiou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme vám za vašu odvahu, pán spravodajca, že hovoríte v tomto hluku. E, počkáme dve minúty a potom začneme hlasovať.